Dámy a pánové. Dámy a páni, budeme pokračovať v rozprave. Ďalší bod je správa, ktorú predkladá pán Tökeš. Modernizácia európskych systémov vysokoškolského vzdelávania. Pán spravodajca, 4 minúty, nech sa páči. Prepačte, že som prišiel neskoro, pán predsedajúci ale na obrazovke e, to bolo ohlásené o 10 minút neskôr. Moja pr- prezentácia bude v maďarčine. Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne a milí kolegovia, e, je pre mňa veľkou cťou že môžem hovoriť o modernizácii európskych systémov vysokých e, škôl a že som spravodajcom k tejto správe. Chcem sa poďakovať Výboru pre kultúru, každému členovi a takisto sa chcem e, poďakovať aj tieňovým spravodajcom, konzultantom, konzultantom aj e, členkám a členom Výboru pre ženské práva, takisto aj zástupcom študentov a e, Združeniu vysokých škôl. Týmto všetkým ďakujem za úzkú spoluprácu a za konštruktívnu podporu. Vďaka tejto spolupráci som bol schopný sformulovať túto správu. Úloha spravodajcu je veľká výzva, a pre mňa a aj preto, že pochádzam z bývalého východného bloku, zo e, krajiny, ktorá vstúpila do EÚ len pred niekoľkými rokmi. Som z Rumunska a tam e, totalitárna diktatúra kedysi neumožňovala vybudovať demokratický systém vysokých škôl. Autonómia univerzít sa nezohľadňovala a celý e, systém vysokých škôl bol podriadený politike, politickej ideológii a myslím si, že môžeme skonštatovať, že postkomunistické štáty, ktoré len nedávno vstúpili do EÚ, majú e, dvojitú potrebu modernizácie vysokých škôl. Na jednej strane to pre nich znamená pokračovanie demokratizácie, e, ktorá sa začala v roku 89 a takisto ide o zvládnutie a spracovanie minulosti. Taktiež e, tu ide o to, aby sme dobehli západoeurópske štáty. Chceme sa priblížiť západoeurópskym štátom e, v rámci priestoru, spoločného priestoru vysokoškolského vzdelávania. Bolo odovzdaných 180 pozmenujúcich návrhov, ktoré poukazujú na to, že kríza takisto je palčivým dôvodom, prečo modernizovať vysoké školy v Európe. Čiže naozaj e, je to veľmi potrebná vec. Moja správa sa zaoberá touto modernizáciou a v správe sa uvádza takisto, aké výzvy musíme ešte vo vysokom školstve prekonať. Máme tu krízu, rozpočtový nedostatok a tak ďalej, samozrejme. Takisto je tu tlak z trhu práce, máme veľa nezamestnaných, a prežívame aj demografickú krízu. Európske vysoké školstvo je spoločným európskym záujmom a modernizáciu zrealizujeme iba na úrovni EÚ v spolupráci s regionálnou úrovňou. Vysoké školstvo zohráva veľmi dôležitú úlohu pri podpore inkluzívnej spoločnosti. Správa takisto potvrdzuje, že vysoké školy musia spolupracovať e, s občianskými združeniami, s obcami a všeobecne s občanmi, teda so svojimi externými partnermi, so, zástupcami, so zástupcami rozličných záujmov, so záujmovými združeniami, e, so znevýhodnenými. Naozaj všetci, bez ohľadu na to, z akej vrstvy spoločnosti pochádzajú, musia mať prístup k vysokému školstvu. Európsky parlament aj celá EÚ bojuje proti diskriminácii. Sme za to, aby základné hodnoty kultúrnej a jazykovej rozmanitosti boli zachované. Táto správa vyzýva všetky štáty k tomu, aby podporovali aj etnické, aj jazykové menšiny, a aby podporovali školské zariadenia, ktoré slúžia týmto menšinám. Dovolte mi, aby som uzavrel túto správu e, tým, že poviem niečo o mládeži. Je známym faktom, že v niektorých postkomunistických štátoch je veľmi vysoká e, kvóta nezamestnanosti mladých. Dúfame, že európske politiky spolupráci e, s marcovou správou Bellinger prispejú k tomu, že stratégia EU 2020 splní svoje ciele, tak aby európska mládež mohla si zarábať na svoj chlieb. Ďakujem, bol som tolerantný, pretože ste prekročili rečnícky čas o viac ako jednu minútu. A teraz otvárame Catch the Eye. Pre vašu informáciu mám tu 12 rečníkov. Ak skrátite príspevky, dostanú slovo všetci, keď ste teda prišli na toto plenárne zasadanie tak neskoro. Ale naozaj vás poprosím, aby ste dodržali rečnícky čas, prípadne aby ste skrátili váš príspevok. Ďakujem. Pán Zver ako prvý. Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, milí kolegovia, chcem sa poďakovať pánovi Tökešovi, spravodajcovi za vynikajúcu správu. Je naozaj veľmi dobrá a je to dôkaz, e, že Európska únia sa naozaj snaží o modernizáciu vysokého školstva. Univerzity v Európe už stáročia sú zdrojom o pokroku a sú kolískou hodnôt a tak by to malo aj ostať. Hovoríme teraz o tretej generácii univerzita, univerzít. Univerzity sa musia otvárať a musia vytvárať koalíciu vedomostí, poznania. Aj hospodárstvo sa musí otvárať univerzitám, musí zhodnotiť, čo potrebuje pre seba, aby univerzity tomu mohli prispôsobiť svoje študijné plány. Chcem e, zdôrazniť ešte tzv. New Multi-Rank. Je to nástroj, ktorý by mal byť lepší ako doterajšie existujúce. Prosím vás, dodržiavajte rečnícky čas, inak vynechám niektorých rečníkov. Pani Češková. Ďakujem, pán predseda. V súvislosti s touto správou chcem podporiť úspešný program Erasmus, ktorý podporuje mobilitu študentov vysokých škôl a mnohojazyčnosť. Chcem zdôrazniť, že aby mohla Európa čeliť konkurencii azijských trhov, musí využiť všetok potenciál vo vede, výskume aj inžinierských profesiách. Myslím najmä na nevyužitý potenciál žien, ktoré pôsobia na akademickej pôde a vo vede. V našom storočí neexistuje dôvod, prečo by na trhu práce ešte stále mala existovať horizontálna segregácia podľa pohlavia. Aj vo vedia v akademických e, priestoroch sa stretávame ešte stále o tradičný, sa, sa ešte stále stretávame s tradičnými predstavami o e, rodových úloh, ale som presvedčená, že ak sa prelomia existujúce E, štruktúry, tak to bude inak ako na základe kvót. Bohužiaľ, e, výbor FEM to tam pretlačil do správy. Ja som bola spravodajkyňa, ale ja osobne musím povedať, že ja som proti takýmto záväzným opatreniam. Ďakujem. Teraz pani Basesku. Mulțumesc, domnule președinte. Europa are nevoie de universități. Ďakujem, pán predsedajúci. Európa potrebuje konkurencieschopné univerzity, ktoré by mali takú ponuku, ktorá by zodpovedala potrebám pracovného trhu. Podporujem myšlienku, aby vzdelávacia ponuka univerzít bola v súlade E, s ponukou pracovných miest podľa článku 27. Počet e, študentov v Rumunsku sa za posledných 20 rokov e, zo násobil, ale väčšina týchto študentov si len ťažko hľadá prácu, ktorá by zodpovedala ich vzdelaniu. Potrebujeme programy, ktoré uľahčia nájdenie prvého zamestnania a potrebujeme takisto aj ďalšie vzdelávanie a to pomôže študentom v oblasti vyššieho vzdelávania študentské združenia eh, vyjadrujú nespokojnosť eh, s projektom Erasmus for All. Hovoria o tom, že sú deficity v neformálnom vzdelávaní, interaktívnom vzdelávaní a v zapojení mladých ľudí do demokratických procesov. Pán Mikulášik, nech sa páči.

Pán predseda, <clears throat> ja ukončím predtým, než môj limit vyprší. Dámy a páni, správa zahrňa dôležité otázky, pozitívne otázky, zdôrazňuje autonómnosť univerzít, podporuje Erasmus, hovorí o potrebe uznávať kvalifikácie a takisto vyzýva na implementáciu našej susedskej politiky spolupráce so susedmi a tiež hovorí, že univerzity nemôžu byť obmedzené na úlohu bodovania ekonomiky, ale sú tam aj určité e, negatívne veci správy, napríklad štandardizácia e, systému rankingu, E, týchto inštitúcií vysokoškolských. Povinno študovať jeden semester mimo domovskej inštitúcie. To nám bráni v tom, aby sme podporili túto správu, bohužiaľ. Ne, pani Žuber. Ďalší rečník, pán Žuber. Obrigada, senhor presidente. Uh, em Portugal... Ďakujem, pán predseda. V Portugalsku tzv. bolonský proces a širší proces modernizácie vyššieho vzdelávania e, mal katastrofálne účinky a namiesto, aby sa hovorilo o tom, že sa posilní mobilita študentov e, univerzity sa stali viac elitárskymi e, v dvoch cykloch. Takže dnes sú študenti, ktorí vyjdú z univerzit, pretože nemôžu platiť školné, nemôžu platiť ubytovanie, nemôžu platiť iné náklady na pobyt na univerzite Egypte. Pre týchto študentov modernizácia univerzít bola katastrofou. Ďalším rečníkom je pán Matula. Ekonomia europeană poate depăși actual... E, európska ekonomika môže zanechať za sebou túto ekonomickú krízu, ak sa budeme viac sústreďovať na vzdelávacie systémy a hlavne na vyššie vzdelávanie ako e, upravuje aj stratégia EÚ 2020. To pomôže zvýšiť konkurenciu schopnosť našej ekonomiky na svetovej úrovni, ale nestačí mať e, konkurencie schopné inštitúcie vyššieho vzdelávania, ale musíme uľahčiť transfer študentov na trh práce, pretože nezamestnanosť pre túto kategóriu je dvakrát taká vysoká ako priemer. Kvalita vzdelávacieho procesu je takisto kľúčová, preto potrebujeme unitárny mechanizmus, aby sme prehodnotili akademické štandardy vo všetkých e, verejných a súkromných inštitúciách vyššieho vzdelávania v Európe. Podporujem myšlienku, že je dôležité navzájom si vzdelávať profesionálne kvalifikácie Európe, lebo to zvýši mobilitu našej pracovnej sily na základe demografických e, víziev. Chcem blahoželať spravodajcovi za tento dokument, ktorý je veľmi relevantný pre budúce delegácie. Ďakujem. Ďalší

Ďalším řečníkem je pán Kelly. Next speaker is... Ďal, ďalší rečník je pán Kelly. Ako bývalý vzdelávateľ, mohlo by som veľa o tom hovoriť, ale nemám veľa času, ale povedal by som, že toto je jeden z najlepších návrhov, ktoré sme mali pred Európskym parlamentom tom a ja blahoželám spravodajcovi a komisii naše výzvy pre tieto inštitúcie skutočne existujú, aby sa splnil cieľ 2020 40 študentov s lepšou kvalifikáciou. A ja si myslím, že hlavná výzva je prepojiť to s pracovným trhom, pretože to bude kľúčové, ak chceme byť konkuren- konkurencie schopní na svetovom podiu. A čo musíme urobiť? Ja súhlasím s tým, že rovnosť rodov je um, katastrofálna pre takéto inštitúcie, ktoré si myslia, že sú veľmi dobré, oni sa sústredujú na šport a takisto eh, je tu potenciál v eh, Erasme, ale poslednú vec, čo chcem povedať, prestaňme hovoriť o profesoroch a prednášateľoch na tretej úrovni. Mali by sa vnímať ako učitelia a ak učia, študenti sa budú učiť a potom ekonomika získa z toho prospech. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A ďalší rečník je pán Papa Nikolu. A ja ďakujem za vynikajúcu správu. Keď si čítam tú stratégiu Európa 2020, tak myslím, že sa všetci zhodujeme v tom, že musíme investovať do vzdelávania, ale takisto musíme zvýšiť kvotu absolventov vysokých škôl. Ale vidíme takisto, že v mnohých e, členských štátoch sa škrtá asi 10 e, štátnych výdavkov na vysoké školy, najmä v takých štátoch, kde sa trpí pod krízou najviac, a to v južných štátoch. Máme určité ciele, určité vyhlásenia, ale realita vyzerá úplne inak. Dnes ide ale o skutočné výsledky. Investície do vysokého školstva to znamená veľa. No a mám ešte jednu otázku pre komisiu. Chceli by ste urobiť nejaký návrh toho, aby sa vysoké školy vyňali z týchto krátení rozpočtových prostriedkov? Je na to nejaký prostriedok? Je to absurdné pre občanov? Vždy hovoríme o tom, že je potrebné investovať, ale na druhej strane krátime prostriedky na vzdelávanie. Ďakujem. Ďakujem. Ďalší rečník je pán Fegedy. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Nagyon megörültem, amikor... Ďakujem veľmi pekne za udelenie slova, pán predseda. Veľmi som sa potešil, keď som videl pri názve tejto správy meno Tökeš, pretože náš kolega Tökeš je niekdajším reformovaným biskupom, e, pôsobil v Sedmohradsku a naozaj sme mohli len očakávať, že e, základy kresťanstva sa budú plaliť na celou touto správou. a že pôjde aj o záujmy autochtónnych menšín v Európe, ale sú tu v tejto správe aj určité nedostatky. Je tam 77 bodov, ale iba jeden jediný sa týka vysokoškolského vzdelávania pre menšiny a štyri body sa týkajú rodových otázok, zrovnoprávnenia. Toto podľa mňa nie je proporcionálne, pretože nie každá krajina funguje tak dobre ako Belgicko, kde naozaj dvojjazyčnosť funguje bez problémov

Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem zablahoželať môjmu priateľovi Laslovi Tekešovi tejto správe. Je pravda, že na každodennom princípe riešime urgentné veci, krízu a hasíme požiare, ale teraz hovoríme o horizontálnych otázkach a môžeme sa pozrieť na výsledky, ktoré budú vzdialené, ktoré prídu až pre budúce generácie. Moderná Európa bude mať svoje korene vo vzdelávaní mladej generácie. A na to, aby sme to dosiahli, musíme transformovať celý systém. Univerzity tu hrajú kľúčovú úlohu, čo bohužiaľ tieto univerzity nie sú konkurencieschopné. A preto si myslím, že mlad, Youth in Action, tento program a, a program Maria Sklodovská-Curie by mali byť vnímané ako dôležité nástroje. Musíme investovať do inovácie, konkurencie, schopnosti vo vzťahu k výskumnej činnosti a k trhu práce. A preto je tak dôležité pre budúce štruktúrálne politiky, aby e, viedli k modernizácie univerzit. Ladies and gentlemen, aj dámy a páni, odozdám slovo komisárovi. Dámy a páni, ja vítam v mene komisie správu pána Pekeša, Ehm, vítam hlas parlamentu k tejto veci, ktorý, a že to je veľmi vysoko na mieste vo vašej agende a my sme konfrontovaní s následovnou situáciou. Nikto neodmieta, že vedomostná ekonomika je budúcnosťou Európy, na druhej strane vzdelávanie pod stresom obmedzovaní to sa silne zarezáva do e, národných rozpočtov. A v reakcii e, na pána Papa Nikolu musím povedať, že opakovane zdôrazňujeme, že aj v čase obmedzení škol, školenie má byť e, financované v národných rozpočtoch. Inak máme riziko, že podrieme budúce perspektívy Európy. Takisto si uvedomujeme paradox súčasnej Európy, a síce, že sme relatívne dobre vyzbrojení vysoko kvalifikovanou pracovnou silou na našom kontinente. Na druhej strane sme konfrontovaní s problémom štruktúrálnej nezamestnanosti, najmä čo sa týka toho, čo sa nazýva stratá generácia, stratená generácia. Takže je tu medzihra medzi vzdelávaním a trhom práce. To je zložitá otázka. Potrebujeme reformy, ktoré nepôjdu len smerom tzv. globálnej konkurencieschopnosti. Musí sa to urobiť ako dopyt po vyšších kvalifikáciách v budúcnosti a nie pre nižšie kvalifikácie, ale na druhej strane musíme do toho zapojiť podnikateľskú komunitu a ďalších partnerov, aby sme zabezpečili, že absolventi, ktorí odchádzajú z našich škôl, sú vybavení ús- úspešnými vzdelávacími a zamestna- zamestnaneckými eh, schopnosťami, zručnosťami. Ja uznávam, že v správe pána Tekeša e, eh, agenda navrhovaná e, komisiou v septembri 2011 je potvrdzovaná, to je Európsky inštitút pre inovácie a technológie, ale to je multidimenzionálny prístup k, k rankingu, hodnoteniu univerzít, projekty ako Knowledge Alliances alebo vedomostné aliancie, my chápeme, že tu musí byť partnerstvo, aby sme bránili e, slušné rozpočtovanie programov pre budúce generácie. To je program e, Marie Curie, ktorý sa má premenovať na Maria Skladovská e, Curie a Erasmus. A chcem jasne povedať, že návrh komisie Erasmus Master Student Loan Guarantee to je súčasť Erasmus for All, to je dodatočný nástroj, ktorý podporuje študentov, doplnkový ku grantom, pretože granty majú zostať ako hlavný motor našich programov. A to, čo prichádza pre budúcnosť, to nie je len posilnenie dobrého vzdelávania, ale aj podpora vzdelávacích partnerstiev. Ešte raz, pán Tekeš, ďakujem vám za veľmi konštruktívny tón vašej správy. Ďakujem. Pán komisár, ďakujem vám za vaše záverečné slova. Týmto, dámy a páni, Skončila rozprava, hlasovanie bude zajtra o 12. hodine. Posledným bodom dnešného rokovania je správa, ktorú predkladá pani Tikau.